Good morning. Príjemný. Dobrý deň. Poprosím, keby ste sa usadili, aby sme mohli čo najrýchlejšie začať, ak nie sú námietky. Príjmame agendu 22 a 25. Sme presunuli zajtra teda začneme 9.45 eh, stretnutím k hearingom k endokrinným disruptorom. Zápisnicu z minulej schôdze ste dostali, nie sú žiadne pripomienky, takže ju môžeme schváliť. Chcem vám upozor, vás upozorniť, že dojde k zmene v sekretariátu Natália Papasteriátu, ktorá robila pre nás od 2013. Koncom mesiaca odchádza do Envy, bude sa zaoberať legislatívou som presvedčená o tom, že jej skúsenosti z nášho e, výboru e, budú veľmi e, cenné a mm, určite nebudete mať také potešenie spracovania v Envy, ako ste mali u nás. Natália bola jedným z pilierov nášho sekretariátu, veľmi mm, efektívne pracovala, veľmi milá a aj mimoriadný zmysel pre humor mala priateľská, bola takže ďakujem ďakujem veľmi pekne za eh, prácu, ktorú ste pre nás eh, odviedli a eh, odchádzate z nášho výboru, síce ale naše priateľstvo pretrvá. Nemáme žiadne body do bodu ostatné, len teda rozlučenie sa s Natáliou. Želáme všetko dobré a budeme sa stretávať snať šťastí. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Máte svoje hlasovacie e, kartičky. E, dobre, tak ich prosím zasunte do hlasovacích zariadení. Môžeme hlasovať e, k bodu 6. Prvá časť, kto je za? Takže utekajte k svojim kreslám, zapnite si prístroj a začneme hlasovať. This is by hand, so who is in favor of... Kto je za jednotku, prvá časť, proti, zdržal sa niekto, schválené. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté tri, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté štyri, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté peťka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 8, kto je za, proti, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Tretia časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Štvrtá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Piata, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Deviatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté to si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Desiatka, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Schválené. 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 49. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13. Kto je za? Proti? Musíte sa hlásiť, zdvihnete ruku. Takže kto je za, proti, zdržal sa niekto. To si tiež musíme skontrolovať. Trináctka. Trináctku si kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté, pozrite, aké to bolo nerozhodné, takže to bolo treba skontrolovať. 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto. O, 14 ešte, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto, aj toto si skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválne 22. Prvá časť. Nie. Plný úplný text. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Ten odpadá, takže kompromisný návrh A. A kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 25 druhá časť. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 29. prvá časť, kto je za? Proti, zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti, zdržal sa niekto? Zamietnuté. 42, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 33, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromisný návrh B, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválený. 44, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, aj toto si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím. Návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 40 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Druhá. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto schválené. Tretia. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto schválené. 42. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Aj toto si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozrite, opäť zamietnuté. 45. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Takže skontrolujme si to teda. 45. Druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končíme teda hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 46 v dvoch častiach. Úplný text. Kto je za? 46 prvá časť. Kto je za? Proti? Stržal sa niekto zamietnuté. Druhá časť odpadá, teraz 47, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. Teraz musíme hlasovať o druhej časti. Kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Opäť to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie, skontrolujeme si 55. Končím hlasovanie, návrh bol zamietnutý jedným hlasom. Máme tu členov, ktorí sa na mňa spoliehajú. 48. druhá časť 48. Kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Tretia časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Kompromis C, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 50, kto je za, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Tretia časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si. Otváram hlasovanie k 51. Končím hlasovanie, zamietnuté jedným hlasom. Je to tesné dnes 53, kto je za, proti, zdržal sa, Myslím, že rovnaká väčšina. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie k 53. Končím. Bolo to o jeden hlas schválené. Dobre, že sme to skontrolovali. 54. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 57. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté 58, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté 59, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté 60, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté 61, prvá časť, kto je za. Proti. Zdržal sa schválený 61, druhá časť, kto je za proti, zdržal sa niekto, schválne 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 63 za, proti, zdržal sa niekto, to si musíme skontrolovať, otváram hlasovanie k 63. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté opäť jedným hlasom. 64, kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 65, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Dobre, skontrolujme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 65 nie sedmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené 66. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie k 66. Končím hlasovanie. Schválené. Prvá časť 43. Eh, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté druhá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnuté tretia časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnuté 68, kto je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnuté 70, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Aj to si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím ho. Je to schválené. 71 bola stiahnutá, 72 kto je za, proti zdržal sa niekto schválené, 74 za, proti zdržal sa niekto schválené, 75 kto je za, proti zdržal sa niekto, zamietnuté. Skontrolujeme to, otváram hlasovanie, 75. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 76 v dvoch častiach. Prvá časť bola stiahnutá, druhá časť hlasujme. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 77. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Skontrolujme si 77. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 79, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, schválené. Kompromisný návrh D, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, schválený. Kompromis E, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, schválené. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu e, stanoviska a e, urobíme tak elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Prejdime k druhému hlasovaniu o ústnej otázke, otázke na ústne zodpovedanie. Takže budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené, takže tým pádom sme si odvolili. Ďakujem kolegom, ktorí prišli len na hlasovanie. Ak odchádzate, prosím, veľmi rýchlo, aby sme mohli sa pohnúť v agende. Je dobre vidieť niektorých kolegov tu a radi vás tu privítame aj na budúce. that want to leave the room, please try... Kolegovia, ktorí chcete opustiť miestnosť, prosím, aby eh, ste tak urobili rýchlo, aby tu neboli predkladatelia petície, ktorí musia na nás príliš dlho čakať. Mohli by ste prosím rýchlo opustiť miestnosť, aby sme mohli privítať predkladateľov petície, ktorí sú tu dnes. E, bude to dlhý deň, budeme končiť o 6.30. 92. E, petícia ohľadne bezpečnosti cestnej premávky. E, predkladateľ petície tu nie je, ale je tu zástupca komisie Peter Satmári a uh, keby sa nám ukázal, kde je zástupca komisie. Nech sa páči, máte e, slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem veľmi stručný. Táto petícia sa týka bezpečnosti cestnej premávky a obchvatov pre um, ťažké nákladné vozidlá z cesty, ktoré e, za ktorú sa platí mýto v Španielsku na vedľajšiu cestu, ktorá je bezplatná. Aplikuje sa tu európska legislatíva pre poplatky týchto, pre tieto veľké e, kamióny. Týka sa to motorových e, ciest, ciest pre motorové vozidlá. Mm. Mm, je, teda nenanúcuje to povinnosť platenia E, pre jednotlivé členské štáty. Tie majú možnosť slovenskej e, svojej, e, svojej voľby zvoliť si, či budú uplatňovať diálničný poplatok alebo mýto alebo nie a v, ktorej, v ktorom úseku cesty. Takže nie je tam žiadna diferenciácia medzi jednotlivými typmi používateľov. Máme tam najmä v Španielsku veľmi komplikovanú situáciu, kde existujú existuje veľa paralelnej infraštruktúry k e, spoplatneným úsekom cesty, čo je e, atraktívne najmä pre ťažkú nákladnú dopravu. A je problematické pre členské štáty nájsť dobré riešenie, e, správne riadenie dopravy, aby sa vyhli nechcenému presmerovaniu dopravy do husto osídlených oblastí. A vieme, o, prípade, kedy Španielsko sa snaží to vyriešiť s redukovaním toho poplatku, ale sú aj iné opatrenia, ktoré je možné prijať. Takže toto predošľúc, môžem povedať, tam sa naša kompetencia končí a je na členských štátoch riešiť dopravnú situáciu. Ďakujem pekne a ďakujem aj, že ste tak precízne, presne sa vyjadrili. Pán Valenza, Spoplatňovanie ciest je dôležité aj pre vývoj infraštruktúry v Európe a všetci si uvedomujeme, že problémy bezpečnosti cestnej peremávky sú najmä v plivom nákladných aut, ktoré sa presúvajú z platených cestných úsekov na nespoplatnené aby sa vyhli poplatkom. To zvyšuje externé e, náklady na bezpečnosť cestnej premávky. EÚ e vypracovala legislatívny rámec, aby sa využívalo eh, spoplatňovanie ciest eh, čo najefektívnejšie. Eh, je tam 2011 mm, 716 smernica, ale sa týka len T a iných motorových ciest a je na členských štátoch, aby rozhodli o prijatí primeraných opatrení, aby obmedzili dopady pre presunu dopravy z TNT na iné cesty. Pokiaľ ide o španielský prípad EÚ, legislatíva neumožňuje intervenovať EÚ. Je to totiž v e, národnej kompetencii riadenie cestnej premávky, takže pre nás by tá petícia mala byť uzatvorená, lebo nemáme žiadne kompetencie. Ale keď sa e, pozrieme na eh, bezpečnostnú konferenciu cestnej pre Malke. Mohla by eh, komisia sa pozrieť na eh, rámec politický pre 10 ročie po roku 2020, či by teda prípadne nejaká nová bezpečnostná politika nepomohla vyriešiť niektoré z problémov, o ktorých teraz diskutujeme. Pokiaľ ide o nemeckú petíciu, tam by sme si radi vypočuli relevantné informácie informácie ohľadne budúcnosti, ale pokiaľ ide o tú prvú, o ten prvý bod o španielskú petíciu, nemáme tam kompetencie, mali by sme ju uzavrieť. Ďakujem pekne, pán Nat, vítame vás. Ďakujem pekne. E, e, ten jedna to je dielnica, ktorú veľmi dobre poznám. E, problém National Uno je, že je to cesta, ktorú používajú um, ľudia, ktorí tam bývajú a tiež je tam ale AP1 spoplatnená diálnica E05. To je veľmi dôležité, táto diálnica. To je spoplatnená diálnica uh, v 94. Uh, uh, bola vybudovaná a vidíme, že naozaj dochádza k obrovskému počtu nehod. Je to e, cesta s najväčším napadom nehodovosti. V Španielsku to všetci vedia, takže tam máme tento problém a ešte ďalšie problém. Je to priamo preprava medzi Madridom a hranicou, takže treba povedať, že EU predsa len má kompetencie e, z nariadenie z roku 2013, 11. decembra 2013 o e, zameranie Európskej únie, pokiaľ ide o transeurópske dopravné siete. A tu ide o diálnicu, ktorá patrí do, tohto, do tejto siete. Ten e, patrí k európskym sieťam, takže je tu európska kompetencia. V tomto nariadení sa ustanovuje následovné, aby sa zabezpečila medzinárodná mobilita e, cestujúcich je potrebné optimalizovať kapacitu sieti ten a e, musia e, sa tam rozširovať úseky. A tu máme e, dočinenia naozaj s e, úzkým hrdlom, takže táto smernica Európskej únie nie je v tomto smere splnená, pokiaľ ide o bezpečnosť štruktúr. Minimálne na 50 je treba znížiť nehodovosť. To nedošlo k tomu, ale naopak nehodovosť vzrástla, takže to je proti cieľom Európskej únie. Mimochodom, aj cieľ malckého predsedníctva boli tieto, takže samozrejme sme kompetentní a ide tu otázku, ktorá súvisí priamo s nariadením Európskej únie, takže túto petíciu by sme nemali uzavrieť. Je to e, petícia, ktorú právom európsky občania predostreli, ktorí trpia e, tou nehodovosťou, lebo AP1 naďalej má veľké dialničné poplatky a to je dialnica, ktorá patrí k Európskej európskym sieť. Welcome back to the committee. Good to see you here. Gracias, Gracias Cecilia. Gracias, presidenta. Y, ¿Se me oye? Eh, nepočujeme, asi je problém s mikrofónom. Zapnite si mikrofón, prosím. Eh, presne tak ide o spoplatnenú diálnicu, E, bola zrenovovaná už viackrát. Postupne sa táto diálnica rekonštruovala od roku 1994, keď bola podpísaná koncesná zmluva a došlo aj k anilovaniu európskej legislatívy, ktorá sa vzťahovala na túto diálnicu. V roku 1994 ministerstvo dopravy uznalo, že existuje problém Problém spočíval v tom, že túto cestu využívajú v nadmernom množstve najmä ťažké nákladné vozidla a bolo potrebné prijať opatrenia. My všetci vieme, že Politika stavby diálnic v Španielsku je dosť svojvoľná, najmä ich spoplatnenie. Častokrát k spoplatňovaniu dôjde v prospech e, súkromných e, spoločností a častokrát miestne obyvateľstvo trpí. Častokrát dochádza k, častokrát dochádza totiž k vyľudňovaniu území, cez ktoré prechádza diálnica. A sme svedkami vyľudňovania celých krajov. Nám, je však, e, nám však ide o to, aby miestna ekonomika naďalej prekvitala, príslušné ministerstvo skonštatovalo vo svojej správe, že má dôjsť k liberalizácii e, spoplatňovania ciest. My však e, musíme postupovať e, v zmysle nariadenia 1315 a v zmysle tohto nariadenia tento typ cesty je potrebné stavať pre sprechodnenie niektorých neuralgických bodov, kde dochádza e, k spomaľovaniu dopravy. Je to veľmi citlivá otázka, najmä pre miestne obyvateľstvo, je to dôležitá otázka aj pre miestnu ekonomiku, ako aj bezpečnosť cestnej premávky. Ďakujem, pán Etogajev. Veľmi dobre poznám cestu, o ktorú ide. Je to cesta, ktorá je blízko totiž e, môjho domu. A je to tzv. portugalská cesta, pretože je to cesta, ktorú využívame pre naše výlety do Portugalska a v opačnom smer do Belgicka a do Francúzsku. Ako už povedal môj kolega, počet e, úmrtí na tejto ceste je nadpriemerne vysoký. Je to strašná bilancia pre Španielsko a my sme to už častokrát e, skonštatovali, že je to strašná cesta, pretože používajú ju najmä kamióny a nákladné vozidlá, pretože Diálnica, teda najmä tým myslím na obchvat mesta Burgos, je kamionmi nevyužívaný z ekonomických dôvodov, aby ušetrili Môj kolega veľmi správne povedal, že je to záležitosť, ktorou by sa mal venovať e, výbor pre dopravu. Európa skutočne musí zajať stanovisko k agende ciest a diálnic, pretože to je čierny bod, je to skutočne tienistá stránka v európskej politike. Z dôvodu spoplatňovania diálnic častokrát trpí miestne obyvateľstvo. A je to uvedené v správe Európskej komisie, ktorá si plne uvedomuje tento problém. Európska komisia skonštatovala, že je to skôr národnou kompetenciou a nie právomocou Európskej únie. Avšak e, stav ciest a diálnic v Európe je taký, že to už prestáva byť agendou členských štátov, ale stáva sa to európskou agendou. A preto som za to, aby sme prijali túto petíciu, aby sme ju posunuli do výboru pre dopravu, ak súhlasíte. Ďakujem. Áno, je to, je to pozoruhodné. Je to veľmi typická situácia. Žiaľ, e, my si vypočujeme, vypočujeme aj pani e, Projs. E, zdá sa, že všetci chceme to isté, aby sme postupovali rýchlo, pretože máme nedostatok času. E, teraz e, sa obracím na pani Mirandu, ktorá sa vyjadri a dúfam, že to bude čo najstručnejšie. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. E, prvýkrát e, e, som si vzal slovo na tomto výbore. Dovolte mi, aby som skonštatovala, že tento problém je zatiaľ neriešeným problémom, ale Skutočne mali by sme si uvedomiť, koľko ľudí prichádza o život e, na e, týchto cestách. E, mali by sme mať na zreteli najmä počet smrteľných dopravných lebo teda tu ide skutočne o bezpečnosť cestnej premávky. A preto náš výbor chce urobiť krok vpred. Dvojde k porovnaniu počtu smrteľných dopravných nehôd e, s počtom spoplatných diálnic. Ďakujem, e, že ste boli stručná, madam. Pani Poins. Ďakujem, ja budem tiež e, e stručná. Som koordinátorkou výboru pre dopravu. Ja chcem, aby táto otázka e, bola zatiaľ otvorená, pretože sa tomu budeme venovať, takže petíciu navrhujem nechať otvorenú. Zdá sa, že prichádzame k záveru, čiže čo urobíme? E, petíciu ponecháme otvorenú, zašleme e, list španielskému ministerstvu dopravy, kde uvedieme všetky argumenty, debaty e, vyjadríme naše znepokojenie s problémom týkajúcim sa nákladnej dopravy na tejto štátnej ceste a zároveň začneme list e, e, výboru pre dopravu, vyzveme tento výbor, nech nám zašle stanovisko. To je všetko, čo môžeme urobiť v tejto situácii a myslím si, že už tieto kroky sú posunom vpred. Myslím, že je dôležité, aby sa šport Španielsko venovalo tejto agende prioritne. Posúvame sa teda ďalej k bodu 9. Zdá sa mi, že pani Kraus tu zatiaľ nie je predkladateľka petície preto pôjdeme k petície 224. E, Budeme sa jej menovať a potom sa k bodu 9 vrátime neskôr. A toto sa týka bulharských škôl e, v zahraničí. 1700 e, e, osôb podpísalo túto petíciu. Zástupca petičného výboru je pani Konašieva. Ospravedlňujem sa za zlé vyslovenie tohto bulharského mena. Vítajte na pôde výboru a nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. E, Združenie bulharských škôl v zahraničí e, skutočne e, je poctené pozvaním na pôdu tohto výboru. My sme už čítali odpoveď Európskej komisie, ale dovolte mi, aby som vás prekvapila. E, pretože najprv poviem tým, že čo nežiadame, čo nechceme. My touto petíciou nežiadame e, harmonizáciu e, vzdelávacieho systému, my nežiadame zmenu jazykovej politiky, my nechceme harmonizáciu overovacieho a testovacieho procesu Eh, pretože vieme, že to nedovoluje zmluva o fungovaní Európskej únie. My chceme koordináciu a chceme aj doplnkové opatrenia v zmysle článku 165 zmluvy o fungovaní Európskej únie. My toto opatrenie potrebujeme, pretože je to problém, ktorý eh, sa týka stoviek tisíc rodín a ich detí. Eh, sú to e, deti, ktoré hovoria 19 z 24 e, úradných jazykov Európskej únie. Čiže my potrebujeme nevyhnutne európske riešenie. My teraz vlastne nehovoríme o vzdelávaní ako takom, my hovoríme o mobilite, my hovoríme o slobodnom e, pohybe. My hovoríme o slobodnom pohybe najvzácnejšieho kapitálu, ktorý máme, a to sú mladí ľudia. Sú to, sú to deti, je to kľúčová kompetencia Európskej únie a Európska únia e, pozbudzuje deti, študentov, aby sa učili jazyky. A e, keď sa e, deti presťahujú so svojou rodinou do iného členského štátu, majú problém s uznaním svojho materinského jazyka. Ja vám uvediem príklad. Sú to bulharské deti, bulharskí žiaci, bulharskí študenti, kde e, vo francúzskej škole sa dieťa učí angličtinu a francúzštinu e, a to bulharské dieťa, ten bulharský žiačik zrazu, sa, e, zrazu ovláda len jeden cudzí jazyk a to je angličtina. A z bulharčiny prakticky tento žiak nie je testovaný a e, vlastne mm, žiak dostane informáciu, že je to nepotrebný jazyk, že je to minoritný jazyk, ktorý daný členský štát nepotrebuje na svojom území. Avšak je dôležité, aby sme e, dosiahli integráciu na európskom trhu. Ak chceme dosiahnuť stav spoločnej európskej kultúry, je dôležité, aby boli uznávané všetky jazyky Európskej únie. Je to veľmi dôležité pre rodiny, ktoré sa usadia na území iného e, členského štátu. E, majú najmä stredoškolákov tieto rodiny a týka sa to práve e, stredoškolského vzdelávania pretože častokrát majú problém títo študenti s podávaním prihlášky na univerzitu a na e, vysoké školy. Existujú riaditeľia škôl, ktorí organizujú testovanie e, študentov z ich rodného jazyka. Deje, deje sa to tak napríklad v Nemecku deje sa tak aj e, v Rakúsku. Napríklad e, pozitívnym príkladom je Írsko, e, ktoré organizuje skúšky z materinského jazyka detí z iných členských štátov, a to priamo na pôde školy. Maďarsko používa iný mechanizmus, iný postup. Maďarsko totiž akceptuje certifikát o znalosti jazyka v zmysle Európskeho spoločného rámca pre jazyky, ktorý vydala Rada Európy. A tento e, spoločný európsky rámec vy veľmi dobre poznáte. Čiže mm, i akceptovanie certifikátov certifikátu môže byť založené na tomto spoločnom európskom rámci. Článok 165 zmluvy o fungovaní Európskej únie sa priamo odvoláva na nástroje, ktoré nám dala k dispozícii Rada Európy. Teda, e, čo žiadame, chceme, aby boli uznané jazykové schopnosti a znalosti, bez ohľadu na to, ako tieto jazykové znalosti žiaci nadobudli. A každý členský štát e, môže prijať svoje vlastné opatrenie, svoj vlastný mechanizmus E, či to bude prostredníctvom skúšok, alebo či to bude prostredníctvom uznávania certifikátov, e, respektíve či to budú skúšky, ktoré budú prebiehať na schválených e, jazykových školách. Je to skôr správne opatrenie administratívneho charakteru. Nie je to opatrenie, ktoré by menilo vzdelávací systém Takéto administratívne opatrenia by vyriešili veľmi vážne problémy, ktorým čelia mnohí študenti v tejto miestnosti. Máme niekoľko bulharských rodín žijúcich vo Francúzsku a tie žiadajú mobilitu, tie chcú byť mobi- mobilní, títo chcú byť mobilní, chceme otvoriť dvere všetkým. Ak e, chránime ohrozené rastliny a zvieratá, prečo nechránime ohrozené jazyky? Vidím, že e, tento výbor sa stáva veľmi bulharským výborom. Vypočúvame si, vypočujeme si Kristínu za komisiu. Ďakujem pani predsednička. Príjemné dopoludne. Dámy a páni, som veľmi rada, že tu môžem byť dnes medzi vami dnes, dnes dopoludne. Rada by som poďakovala pani Konakieve, respektíve aj petičnému výberu, výboru, respektíve ďakujem všetkým, ktorí petíciu podpísali. Veľmi dobre pripravená, e, relevantná petícia, ktorá prišla v správnom čase. E, spomínali ste stanovisko e, komisie, ktoré zaslala tomuto výboru, výboru v januári tohto roka. Dovolte mi, aby som vás poinformovala veľmi v skratke, čo sa odvtedy udialo. Po zaslaní e, týchto postrehov komisie existuje e, návrh revízie kľúčových kompetencií. Urobila tá komisia. Tak ako sme to uviedli, už jeden z ústredných momentov e, tejto revízie rámca kľúčových kompetencií. E, tento rámec vznikol pred desiatimi rokmi. Kľúčovým momentom tejto revízie je to, že sme vychádzali z presvedčenia, že koncept učenia sa jazykov je uznanie, že vyučovací jazyk nemusí byť e, automaticky e, materinským jazykom každého ži- žiaka a študenta. A toto si komisia uvedomuje. A zároveň e, sme už v januári oznámili, že na základe vkladu komisie, príspevku e, komisie na samite v, e, v Luxemburgu v novembri minulý rok, komisia mm, prišla s oznámením e, s názvom Posilnenie európskej identity prostredníctvom vzdelávania a kultúry. Išlo o oznámenie, ktoré obsahovalo konkrétne návrhy, ako dosiahnuť súlad v oblasti európskeho vzdelávania. Sú to návrhy eh, pre eh, usmernenie rady týkajúce sa uznávania diplomov a certifikátov. Eh, v rámci týchto odporúčaní by malo byť posilnené aj jazykové vzdelávanie a preto E, som skonštatovala, že táto petícia prišla v správny čas, pretože tá, teraz prebieha ten proces e, e, konečného znenia, štilizovanie konečného znenia odporúčaní rady. E, v petícii sa nachádzajú veľmi konkrétne návrhy, e, ktoré sú administratívneho charakteru Eh, a eh, zatiaľ vám neviem povedať nič konkrétne, pretože určite veľmi dobre viete, aké obmedzenia má komisia z hľadiska svojich právomocí v tejto oblasti. Avšak eh, bez toho, aby som čokoľvek prezradila, čo bude v týchto odporúčaniach, už teraz môžem povedať, že z hľadiska jazykového vzdelávania. E, tieto odporúčania budú celú túto oblasť e, ponímať veľmi širokospektrálne a musíme posúdiť, čiže nariadenia, napríklad také, aké petícia odporúča, môžu byť súčasťou takejto hĺbkovej revízie. Existuje para, niekoľko paralelných iniciatív e, od rôznych aktérov. E, komisia bola prizvaná na vývor REGI a na konferenciu, ktorú organizovalo Združenie Európania vo svete. A ja si myslím, že aj predkladateľe tejto petície boli prítomní na konferencii a pre komisiu to bolo skutočne veľmi zaujímavé vnímať ako eh, aké silné organizácie existujú v Európe, ktoré podporujú vzdelávanie a učenie sa najrôznejších európskych jazykov. Ale tu nejde len o migrujúcich Európanov, pretože áno, je to E, ruka v ruke, ide to ruka v ruke s voľným pohybom osôb po Európe, ale sú to organizácie, ktoré posilňujú vyučenie európskych jazykov po celom svete. Teda my skutočne vám načúvame, máme otvorenú myseľ a veľmi citlivo vnímame tieto iniciatívy vrátane tej vašej. A ako ďaleko sa my dostaneme v návrhu, ktorý bude predložený v maji tohto roku, ale k tomu sa neviem vyjadriť dnes. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. To je v skutočnosti veľmi zaujímavá téma všakže. A mnohí bulharskí kolegov to zaujímalo a, a takisto aj nebulharských kolegov. Potrebujeme časové ohraničenie. Poprosím vás všetkých, aby ste dodržiavali časový harmonogram, teda 30 sekúnd na jeden príspevok. Dobre? Dobre. 20 <laughs> sekúnd viac budem potrebovať, či? Dobre, dovolte mi poblahoželať eh, eh, iniciátorom petície, pre všetkým, čo sa týka takej jasnosti a tejto petície ako takej. Eh, to aj takisto porozumenie zo strany komisie. Táto petícia si skutočne zaslúži našu podporu, pretože občas sa deje, že v komisii um, sú vlastne, uh, komisia vlastne podporuje určité, určité smerovanie bez toho, aby sa s tými uh, iniciátormi petície vôbec stretla napríklad. Uh, takže téma, ako by sme videli túto petíciu ako Bulharsku, no nie. Je to celoeurópska petícia, pre všetkým čo sa týka podpory malých jazykov v rámci Európskej únie. Priavišom, ja by som to takto videl. Mali by sme byť teda ambicioznejší, predovšetkým čo sa týka mm, nášho dopytu Je o to, aby sme túto petíciu držali pri živote, ale e, chcem požiadať aj zástupcov Európskej komisie o to, aby sa si, si jasne vypočuli, čo sa hovorí, aby si zobrali to posolstvo so sebou. A ja by som chcel, aby ste na, aby sme využili náš vnútorný poriadok, aby sa, tej diskusie, aby sa v tej diskusie pokračovalo. Tento výbor ehm, by mal prerokovať skutočne tú možnosť, aby sa možné vypočutie práve komisie, aby sa e, diskutovalo aj v pléne, aby sme e, mali možnosť skutočne podporiť, e, podporiť mm, jazykovú výučbu a aby sme takisto nejakým spôsobom rozšírili tú možnosť udelovať certifikáty. A týmto by sa mal samozrejme zaoberať aj výbor pre vzdelávanie. A pani Ferhan je tu, e, téma jazyčnosti si zaslúži skutočne diskusiu v pléne a bolo by veľmi dôležité, aby sme e, si, aby sme mohli mať aj e, tlmočníkov a ich pomoc. Áno, my tu samozrejme máme niekoho, z, Bulgar, z bulharských orgánov. Súhlasíte s tým, aby sme napríklad eh, poslancov poprosili, aby sa vyjadrili k tomuto? Eh, dobre. Áno, pán Mikov, minúta, minúta a pol. Eh, ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať pani Konačieve a riaditeľovi Buharskej školy v Brašove, e, prepačte, v Bruseli. A ja som tieňovým správodajcom e, k správe o úlohe malých jazykov v digitálnom e, storočí a táto toto tému by sme mohli možno trošku zúžiť. To by bolo na... To by bolo dobré, aby sme takto postihli tú úlohu uh, malých jazykov. Uh, ide o to, aby sa a prioritne rokovalo o tej európskej komponente tu v tomto procese, aby sa jasne povedalo, že tá viacjazyčnosť je skutočne pridanou hodnotou e, v celom tomto prostupe a procese. Samozrejme, e, je to vždy vlastné rozhodnutie e, týkajúce sa jazyku a vzdelávania v jazyku, ale v Európe jednoducho je mnoho ľudí, ktorí uh, nie sú ktorí e, sa, sa nie sú takí dobrí v angličtine. V Bulharsku máme len 20% ľudí napríklad, ktorí hovoria po anglicky. A v zmysle viacjazyčnosti, áno, my v Európskej e, únie uh, nemáme veľa ľudí, ktorí hovoria, ktorí hovoria jazykom menšej krajiny napríklad. Pani Flore, pán Rady, minúta. Radev. Mm, ďakujem veľmi pekne, vážne kolegyne a kolegovia. Ja si takisto myslím, že tie petície, ktoré boli iniciované bulharskými zahraničnými školami, my sú veľmi, sú veľmi dôležité. My musíme mať skutočne možnosť a príležitosť robiť skúšky v, vo svojom jazyku, v materinskom jazyku a tieto by mali byť akceptované aj inými školami. A takisto, čo sa týka a, certifikátov, záverečných certifikátov, v iných e, jazykoch, tieto by mali byť uznávané, lebo je to inak diskriminácia. Diskriminácia, diskriminácia na základe e, národnosti. Musíme to zmeniť a preto je dôležité, aby sa a európske jazyky, aby sa európske jazyky um, uh, približili uh, a verejnosti, musíme uh, tu postupovať v súvislosti s voľným pohybom v Európskej únii a Európsky parlament by mal túto iniciatívu prevziať a podporujem teda iniciatívu pána Malinova. Pán Pirinsky, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som podporil návrh pána Malinova a uh, ide o to, aby sme napísali list príslušnému ministrovi. Za prvé, aby uh, tam bol taký nový uh, prístup, taký všezahrňujúci prístup, ktorý, ktorý by sa týkal tejto témy. A A za prvé teda e, k tomu prvému princípu a e, celého toho piliera, to je vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. Tu e, by mal mať každý možnosť prístupu k takému vzdelaniu na vysokej úrovni. Každý by mal mať možnosti eh, získavať eh, znalosti a zručnosti a aktívne sa zúčastňovať na spoločenskom živote na vnútornom trhu, bez ohľadu na jazyk, ktorým hovorí. Ďakujem, pán Radenov. E, poprosím vás skutočne všetkým, vážené e, dámy a páni. My máme všetci tie isté hodnoty. Myslím si, že nemusíme opakovať to, čo povedali vaši kolegovia. Buďte prosím struční. Vieme všetci veľmi dobre, e, že tento návrh podporujete. My chceme, ale samozrejme mať príštosť uviesť naše argumenty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené kolegyne a, kolegovia. Dovolte, aby sme zopakovali, e, čo sa, čo sa povedalo, lebo je to na podporu veci. E, táto podpora e, patrí aj pani Konačieve, samozrejme pretože tzv. menšie európske jazyky sa diskriminujú. Diskriminujú sa preto, lebo nie sú súčasťou určitých národných vzdelávacích systémov. Mnohé, a čím ďalej tým viac rodín, ich detí, mnohé rodiny teda s deťmi využívajú možnosť voľného pohybu v Európskej únie a predsa aj tieto rodiny a tieto deti majú právo na to, aby boli vzdelávané v materinskom jazyku a tak, aby e, sa ich kompetencie potom po takomto absolvovaní takéhoto vzdelávania skutočne aj uznávali. Ide o to, aby sme vytvorili vzájomný alebo spoločný referenčný rámec pre, aby sme vytvorili skúšobné centra, ktoré by mali ísť tým správnym smerom. My chceme otvorenú, tolerantnú Európu, tolerantnú Európu a my samozrejme chceme podporiť túto petíciu a my chceme aby sa diskriminácia detí, ktoré hovoria uh, eh, iným jazykom, teda malým jazykom Európskej únie, aby to, táto diskriminácia skončila. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, dovolte mi ešte uviezť niekoľko argumentov na podporu tejto témy a tejto petície bez ohľadu na to, koľko jazykov niekto hovorí. Um, ten materinský jazyk. Materinský jazyk má najväčší význam. Uh, Um, ide o to, že máme európsky Ku hlav, Európske hlavné mesto, kde máme 50 žiakov. Tieto deti nemôžu až do uh, určitého certifikátu eh, byť vo vzdelávacom systéme a vo svojom materskom jazyku, pretože nie sú žiadne stimuly, tak aby mohli, povedzme, maturovať v Bulhačine. Tento systém sa netýka samozrejme len Bulharov, je to európska, celoeurópska téma. My sme sa pokúšali riešiť toto bilaterálne, ale eh, je to skutočne veľmi unavujúce, pretože najlepšie, eh, najlepšie riešenie by bolo vyriešiť to raz navždy pre všetky európske jazyky, všetkých európskych Európsky, eh, členov Európskej únie. Európskej únie. Ešte raz, my eh, sme zvedaví na eh, návrh komisie v máji. Niečo iné, samozrejme, čo by sa dalo urobiť, je, aby sme iniciovali diskusiu v pléne na túto tému, na to, a preto, aby sme ukázali, že podporujeme túto petíciu a všetky členské štáty by mali túto petíciu podporiť pretože všetci predsa chceme, aby e, deti hovorili svojim materinským jazykom, bez ohľadu na to, kde žijú. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja e, pochádzam zo Slovenska. A kde um, mnoho, mnoho ľudí hovorí mojim materinským jazykom. Z môjho pohľadu je to najkrajší jazyk. A, a ja samozrejme chcem podporiť um, a, tie argumenty, ktoré priniesli moji kolegovia, pretože tá, uh, táto, táto otvorenosť, ktorú žiadame, a, um, chcem podporiť takisto um, tú myšlienku, že by sme nasmerovali prípadne, prípadne dopyt na komisiu a radu e, k téme výuky jazykov v Európskej únie. E, týka sa to predovšetkým ľudí, ktorí E, ktorých e, materinský jazyk je jedným z menších jazykov Európskej únie. Títo ľudia sa e, ocitajú niekedy vo veľmi ťažkej situácii a preto chcem podporiť celú túto tému v pléne, tak aby sme to iniciovali, tak aby sme zabezpečili, že Európska Únia, ktorá je založená na kultúrnej a jazykovej diverzite, pokračovala týmto smerom. Ďakujem, pani Solidrová. Áno, e, ďakujem vám veľmi pekne, e, pani Šojdrová. Ďakujem za túto iniciatívu e, mojich bulharských kolegov. Ja pochádzam z Českej republiky. A, e, veľmi dobre chápem e, vašu e, túto záležitosť. Ja si e, tiež skutočne prajem, aby komisia na európskej úrovni viac podporovala vzdelávanie, ako je napríklad certifikácia jazykov členských štátov, menších jazykov, ktoré sa využívajú možno trochu menej. A preto sa veľmi teším, že komisia práve ukazuje tiež záujem robiť v tejto veci niečo a pomôcť členským štátom. Ja samozrejme chcem podporiť aj ústnú otázku, ale prečo vôbec musíme hovoriť o tom, že e, sú to národné, že sú to národné jazyky, ktoré predstavujú obrovské bohatstvo práve Európskej únie a musíme ich chrániť a podporovať. Ja si myslím, že to je naša zodpovednosť. Áno, e, členské štáty samozrejme majú svoju určité, e, určitú zodpovednosť a my na Európskej únii, na európskej úrovni, pardon, my tu musíme byť samozrejme veľmi aktívni a musíme toto bohatstvo Európy chrániť Áno, ďakujem veľmi pekne. A hovorí pani predsednička Marlen. Ďakujem pani predsednička. Ja nie som bulharka. A oni vlastne v podstate nepotrebujú moju podporu, ale ja takisto pochádzam z menšej krajiny a nie, nie, myslím si, že e, môjim jazykom je malý jazyk a týmto jazykom sa hovorí dosť veľa. Takže malý sa mi nepáči ako prívlastok k nejakému jazyku. Je dôležité, aby sme podporili túto iniciatívu. Samozrejme, musíme akceptovať, eh, že vzdelávanie je v kompetencii členských štátov, ale jazyky a viacjazyčnosť je záležitosťou Európskej únie a táto diskusia sa musí viesť ďalej aj v pléne. Musíme jednoducho vyslať posolstvo všetkým, že nemôžeme diskriminovať žiadny jazyk. Toto je veľmi dôležité. Ďalším veľmi dôležitým aspektom je skutočnosť, že jazyčnosť podporujeme, chceme ju podporovať, toto je skutočne naše posolstvo, ktoré sa pokúšame sprostredkovať, ale chceme samozrejme, aby sa aj niekto v, českým, e, českom štáte permanentne staral o to, aby sa neeliminovali kultúrne, kultúrne e, detičstva. A toto patrí e, aj, do toho patrí aj jazyk, pretože jazyky, ktorými sa potom prestane hovoriť, tu budeme jednoducho, jednoducho riskovať riskovať, že stratíme materinský jazyk e, množstva ľudí. Tomu sa musíme vyhna, vyhnúť a musíme podporiť túto iniciatívu. Pán Zambacký, je, prepačte, je to veľmi ťažké vysloviť e, vaš, e, vaše meno. Ďakujem vám pekne, pani predsednička, vážni kolegovia. jazyk je aj pamäť národa, identita národa. Predstavuje to dedičstvo, predstavuje to históriu a, a jedna osoba je tým, čím je aj jazykom. A práve jazykom, v ktorom e, sa, s ktorým sa identifikujeme, to je, to, je reč, e, to je reč a jazyk predchádzajúcich našej generácií. Váš materinský jazyk vás robí tým, čím ste. Uh, a ja eh, by som chcel povedať, že pokiaľ máte nejaký jazyk, eh, ktorý, ktorom eh, sa vie napísať pieseň alebo báseň, to je nádherný jazyk. A je to, sú to desaťročia, storočia histórie, storočia dejín, ktorých sa to týka. V 1867 roku boli už raz tieto diskusie a filozof Konštantín Eh, tam sa eh, hovorilo o dogme troch jazykov. Do, eh, diskutovalo sa to na, na koncile a napríklad hovorilo sa, že Svetý testament môže, môže byť napísaný len v troch základných jazykoch. A on vtedy hovoril na koncile, že Sveté písmo musí byť, musí byť Eh, šírené vo všetkých jazykoch. Európa je tým, čím je práve kvôli tomu, že eh, tu máme množstvo jazykov. A my zostávame eh, Bulhári, Slováci, Fíni, všetko, pretože máme jazyky, ktoré nás k tomu predurčujú. Dnes je e, dňom mojho, mojich narodenín a preto je veľmi dobré, že sa môžem práve k tomuto vyjadriť. E, pani predsednička, zvím vám blahoželáme k vašim narodeninám. Ste ešte mladí a preto myslím si, že dosiahnete skutočne veľmi dobre, veľ, veľmi veľa. E, dosiahnete, vniesli ste do toho taký emo, takú emotívnu stránku kulturális e, és Dovolte mi vyjadriť sa ako podpredsednička Výboru pre kultúru a ja podporujem túto petíciu a samotnú iniciatívu veľmi ocenujem a teším sa, že o tomto sa bude diskutovať na plenárnom zasadnutí. Bude sa hovoriť e, práve o tejto otázke, ktorú týmto pozdvihujeme na vyššiu úroveň. E, takisto ako oznámenie o modernizácii jazykového vzdelávania. Ja si myslím, že by sme mali e, z tejto petície urobiť e, e písomnú otázku, aby sme si vyžiadali na ňu odpoveď. Prečo podporujeme túto petíciu. Veľmi veľa argumentov už odznelo. Dovolte mi, aby som pridala to, že e, maďarsky hovorí na celom svete len 15 miliónov ľudí, napriek tomu, že v samotnom Maďarsku žije len 10 miliónov obyvateľov. To znamená, že mimo územia Maďarska 5 miliónov občanov hovorí e, maďarsky a my už 10 ročia bojujeme za to, aby Maďari, ktorí žijú v Rumunsku, na Slovensku, v Chorvátsku, v Srbsku, dokonca na Ukrajine, aby mohli používať vo vzdelávacom systéme svoj materinský jazyk, aby mohli z neho maturovať, e, aby sa, nedaj Bože, neasimilovali a aby nestratili svoje kultúrne korenia. Preto to v každom prípade veľmi podporujem. Ďakujem veľmi pekne a mne sa páči aj ten fakt, že ste pod predsedničkom výboru pre kultúru a že ste tu dnes. E, vypočujme si aj pani Jevu z, zostalo zastúpenia Bulharska. Dobrý deň, gospožu e, Wikström. Ďakujem za slovo, pani Wikström, vážení e, poslanci, vážená pani Konekčieva, Rada by som e, pozdravila všetkých e, zástupcov petičného výboru, ako aj kolegov e, asociácie bulharských škôl v cudzine, v zahraničí. Som veľmi rada, že Európsky parlament je otvorený takýmto petíciom. Dneska sme si vypočuli všetky argumenty, ktoré môžeme len podporiť. Dovolte mi, aby som skonštatovala, že v súčasnosti sme v období, keď je bulharské predsedníctvo, je dôležité, aby som povedala, že to, to je veľmi dôležitá petícia, pretože je predložená vo chvíli, e, keď e, európsky lídry si uvedomujú e, vážne opatrenia, potrebu vážnych opatrení, ktoré odpovedajú na potreby európskeho, európskeho obyvateľstva. A toto sa týka aj kľúčových kompetencií. O toto sa snažíme už 10 rokov, pretože 10 rokov už existuje tento rámec, avšak e, tento rámec už 10 rokov existuje a nebol modernizovaný a prišiel skutočne čas k jeho modernizácii. A E, v súčasne so všetkými členskými štátmi bulharské predsedníctvo pracuje na novom e, modeli, e, v zmysle ktorého bude sa, budú, sa testovať, budú sa testovať kľúčové kompetencie vo všetkých členských štátoch. Vieme, že medzi základné kompetencie patrí aj vyučovanie materinského jazyka. v tomto zmysle som presvedčená, že to, čo sme počuli, e, sú skutočne presvedčivé argumenty a z celého vyplýva to, že e, my skutočne máme potenciál urobiť niečo viac. Pani Konekčieva e, žiada mechanizmus, ktorý by si osvojili všetky členské štáty a v zmysle tohto mechanizmu by sa mohli organizovať e, skúšky. V zmysle toho, čo povedal e, pán Malinov, e, pán Malinov e, vyzvihol potrebu skúšania a to veľmi ambiciozným spôsobom. Vyšlo by teda o mechanizmus, e, v rámci ktorého rada a parlament by mohol podporiť budovanie inkluzívnej spoločnosti na základe vyučovania jazykov. Teda my musíme stimulovať e, pocit príslušnosti k Európe a k istému národu. A v tomto zmysle by mohli aj miestne orgány posilňovať rôznorodosť obyvateľov žijúcich na ich území. Rada by som však vyzvihla aj to, že toto by posilnilo aj konkurencieschopnosť e, v Európe, pretože Bulharčina e, Bulharčinu využíva viac ako 30 e, miliónov Bulhárov na celom svete. Toto môže podnietiť aj európsku ekonomiku a preto veľmi podporujem túto petíciu a bulharské predsedníctvo bude naďalej spolupracovať v tejto veci. Blag. A teraz uh, poviem blagodaria. Uh, Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do nášho výboru. Toto bolo veľmi zaujímavé. Škoda len, že nemáme viac času. Ďakujem predkladateľom komisie, že medzi nás prišli. My sme si vyžiadali aj stanovisko výboru pre kultúru, nedostali sme ho zatiaľ, takže mali by sme nechať petíciu otvorenú a teraz ako by sme ďalej postupovali. Opäť oslovíme výbor pre kultúru, e, zdôrazníme všetko, čo bolo povedané v tejto rozprave. E, tiež sme si vypočuli, že by sme mali postupovať ďalej v tejto veci, možno otázkou na ústne zodpovedanie e, spolu s legislatívnym výborom, v tomto prípade s výborom kult a to by bola dobrá cesta, ako e, podnetiť pozornosť na e, túto, upriamiť pozornosť na túto e, otázku. Takže kolegovia, čo si o tom myslia, aby sme takto postupovali. A máme tu podpredsedu výboru KULT, takže by ste to podporili a budeme potrebovať vašu pomoc samozrejme, lebo e, výbor kult by to mohol pohnúť dopredu efektívnym spôsobom. Ďakujem aj komisii e, za e, vašu vyčerpávajúcu správu a čo tu bolo povedané pred tým updateom, ako ste povedali, tie odporúčania kľúčových kompetencií financií pre celoživotné vzdelávania. Naozaj je to mm, inšpiratívne táto výmena a očakávam, že e, budú nasledovať dôležité kroky e, v tejto otázke. A predkladateľom petície ďakujem ešte raz. E, materinský jazyk to je jazyk, v ktorom človek sníva a, a pociťuje aj jazyk, ktorý hovorí aj potichu. Takže materinský jazyk je pre nás veľmi dôležitý, aby sme fungovali v profesnom živote, v súkromnom živote a preto by sme mali počiarknúť dôležitosť všetkých európskych jazykov. Sme zjednotení v rozmanitosti, takže túto rozmanitosť budeme podporovať. Ďakujem eh, vám, ďakujem kolegom, ktorí sem prišli a vaše mlčanie beriem ako podporu. A pán Zamparský taký e, veľmi e, pekný narodeninový deň vám prajeme. so. Thank you very much. Um, those who are leaving the floor, can they please leave quietly, because there's... Ďakujem pekne. E, takže kto chcete opustiť sálu, nech sa páči potichu. Ďakujem. Deviatku sme si neprebrali petíciu, lebo predkladateľka tu nebola. Anita e, Klauze je už tu. Je tu? Bolo mi povedané, kde je? Je tu? Áno, počujete ma? Áno, takže petíciu 954 údajnom nedodržiavaní pravidel bezpečnostnej cestnej premávky zo strany nemeckého štátu. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Áno, ďakujem. Ide o článok 9 odsek 3 EGVO 56 2006, kde sa používa slovo pracovné časy. Eh, kde eh, naozaj sa uvádza čas eh, šoferovania pracovný čas, aby všetky tieto časy boli naozaj aj v digitálnom tachografe zaznamenané. Európsky súd pri vypočutí Hajka Kölša zistil, že pracovný čas sa začína pre vodičov už doma. Máme kolegov, ktorí 15 hodín cestujú a potom eh, ich posadia do eh, kamionu a mm, vychádzajú teda odtiaľ a začína sa im normálny pracovný e, čas šichta. Sú ale už 30 hodín hore, majú e, fungovať a šoferovať na diálnici. Ako to má fungovať? To sa nedá len e, tak, že utrpí bezpečnosť cestnej premávky, aby tam naozaj teda stalo, stá, stojí tam pracovný čas a čas šoferovania, aby všetok čas bol evidovaný, aby každý policajt, kontrolór mohol kedykoľvek skontrolovať, ako dlho už ten vodič je na ceste aj e, tá povinnosť zaznamenávania, čo robil včera, čo robil predvčerom, či ešte fit, e, čo možno od neho očakávať, či možno vôbec očakávať od tohoto vodiča, že ešte dokáže šoférovať. Gregor vedľa mňa by k tomu ešte rád niečo doplnil. Ja by som k tomuto rád doplnil, že e, e, lokalita teda nákladného vozidla dnes v čase globalizácie už nie je rovnaká ako sídlo firmy. Sídlo firmy a miesto, kde sa nachádza vozidlo je úplne iné a je aj veľa schránkových firiem, ktoré nemajú svoje vlastné pozemky, e, ktorých vozidla stoja kde kade, takže dnes vodič musí sa z domu nejakým spôsobom dostať k tomuto e, nákladnému dopravnému vozidlu niekde v Európe a až potom začína jeho čas šoferovania 10 hodinový. A tie všetky tie časy, ktoré sú v 9.3, 561, 2006 sa deklarujú ako iné práce, ale iné práce to môže znamenať hoci čo to je aj pohotovosť, keď je v pohotovosti a iné časy. Nemecký a aj e, e, európsky e, vodiči to využívajú ako čas opt-out a nie sú v tachografe zaznamenané. Pracovný čas a čas šoferovania tam musí byť zaznamenaný. Aj Európska komisia to v usmerneniach takto deklarovala a nie je to správne, toto treba upraviť. Ďakujem pekne. Poprosím komisiu e, s jej pripomienkami. Much, Ďakujem, pani predsednička. Ja by som e, rada e, prispela po zdorovaniami komisie Mm, takže najprv vysvetlím aktuálna legislatíva času šoférovania a oddychovania nariadenie 561 požaduje, aby vodič zaznamenával všetky aktivity iné než šoférovanie či e, s tým istým zamestnávateľom alebo iným, e, či e, mimo alebo v rámci transportného sektoru. Takže toto si vyžaduje nariadenie. Máme tiež odsek 9, 3, 2 a 3 v tomto nariadení, ktorý ustanovuje, že vodič musí zaznamenávať aj čas dojazdu do lokality, kde nastúpi do vozidla. To sú vozidla nad 3,5 tony Čiže keď e, e, ide, cestuje k tomuto nákladnému vozidlu, aj keď sa od neho vracia. To musí byť zaznamenané manuálne do tachografu, keď poprvýkrát e, nasadne do toho vozidla nad 3,5 tony. Takže toto už sa e, požaduje. Samozrejme sú e, tam rozdiely. Ja neviem, či do tých technických podrobností chceme ísť, ako sa to zaznamenáva. Keď vodič ide v 3,5 tonovom vozidle a potom nastupuje do druhého, to sa považuje za čas šoferovania. Keď keď je to mimo tohto rozsahu, potom e, sa to považuje za inú prácu. Keď cestuje vlakom alebo e, cestuje s inou osobou a sám nešoféruje a nemá prístup k e, oddychovým priestorom, tak sa to zaznamenáva ako iná práca. Máme tiež e, smernicu 2002-15, ktorá znižuje maximálny e, maximálnu dobu mm, pracovného nasadenia a tu e, tento pracovný čas už zohľadňuje čas šoférovania, inú prácu a pohotovosť. A v smernici sa tiež konštatuje, že vodič by nemal pracovať v priemere viac než 48 hodín za týždeň, čo môže byť rozšírené na 60 hodín za týždeň, ak predtým tých 48 e, hodín nebolo prekročených. Takže máme tu tú smernicu o čase šoferovania a o pracovnom čase. 6, 5, jednotku, 5, 6 jednotku pardon, teraz revidujeme. Je to súčasť balíčka z mája 2017 a teraz prebiehajú rokovania na rade a v parlamente. A, a e, o čo nám tam ide, je zlepšiť súlad členských štátov pri kontrole maximálneho e, času e, šoferovania vodičov a tiež sa snažíme riešiť veci spojené s tými schránkovými firmami. E, komisia každé dva roky dostáva údaje od členských štátov, ako kontrolujú nariadenie 561 o čase šoferovania. Nemoc, Nemecko e, je na tom veľmi dobre, najviac kontrol v Európe robí a tiež dostávame e, kvalitatívne údaje k smernici o pracovnom čase. S našim návrhom, ktorý som pred chvíľou spomínala, by sme radi mali aj viac kvantitatívne kvalitatívnych eh, údajov, napríklad pokiaľ ide o testy a kontroly súladu eh, v súvislosti s pracovným časom. A myslíme si, že teda táto problematika je už riešená, problematika bezpečnosti, eh, aj problematika presadzovania práva buď v súčasnej legislatíve, alebo bude riešená v zrevidovanej legislatíve. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa poďakujem kolegyni eh, Marlen za to, že mi pomohla. A teraz dávam slovo Petrovi. Áno, aj v mene môjho kolegu eh, Jaroslavu Valenzu, ktorý pracoval na petícii ale už teraz nemohol byť prítomný, lebo sme zmenili poradie bodov na programe. Ďakujem predkladateľom petície. Ide tu o medzeru v legislatívnej úprave. Nie som odborníkom na oblasť prepravy. E, dalo by sa to storučne naformulovať v v e, nákladnom vozidle to viac menej funguje pracovný čas, čas oddychu. To celkom dobre je upravené, ale tie obavy predkladateľov eh, petície sú, že musíme eh, Eh, sa odpútať od našich romantických predstav, že ten eh, šofér ide nejakých 5 minút svojim autom k eh, nakladiaku, tak to nie je. Môže byť, že cestuje celý deň a nasadne do nakladného vozidla v stave únavy a tam potom nemáme samozrejme mm, zabezpečenú bezpečnosť ani právna E, istota nie je, keď sa pozriete, možno teda ten e, vodič sám povie, veď som práve nastúpil a dobre sa cítim. E, keď ide o nákladné vozidla nad 3,5 tony, tam tie pravidlá celkom tak neplatia. Komisia niečo v tejto súvislosti už plánuje. Yeah mali by sme nechať túto petíciu otvorenú. A keď sa tieto zmeny práve robia, mohli by sme možno to preniesť na gestorský výbor, ktorý je v tejto veci zodpovedný, lebo cieľom je, aby to celé aj fungovalo, aby sme e, nepovedali v konečnom dôsledku už len nejaké zlé adjektívum tam bolo použité a prázdny text, takže poprosíme výbor pre dopravu, o to, aby sa e, snažil zakomponovať podstatu tohto návrhu do novej legislatívy. Ďakujem, pýta pani Preuss. Áno, ako členka výboru pre dopravu môžem povedať, že včera sme mali prvé vypočutie a naša tieňová spravodajkyňa spomínala presne tieto body, takže sme na dobrej ceste a rada samozrejme ehm, predostriem túto iniciatívu predkladateľov petície, keďže som koordinátorka, tak sa ehm, zameriam práve na túto petíciu a budem to sledovať, či sa veci uberajú správnym smerom. Ďakujem pekne. A teraz eh, Pani Krause eh, sa môže ešte dve minúty eh, vyjadriť, predkladateľka petície. budem odpovedať e, ja. Už na úvod som povedal, že miesto, kde sa nachádza nákladné vozidlo, e, v tých 14 štátoch MOE a miesto sídla firmy nie sú identické. E, firmy majú sídlo E, niekedy vo vzdialenosti 50 až 1000 kilometrov od miesta, kde stojí nákladné vozidlo to dnes je teda takto. V minulosti špedičná firma bola 15-20 km maximálne e, vzdialená od bydliska vodiča. Dnes e, tých vodičov e, dovážajú tisíc kilometrov z východnej Európy z domu, to je dôležité vedieť, z domu k tomu odstavenému nákladnému autu. A to všetko sa musí považovať za čas šoferovania a pracovný čas. Nemôže môže e, sa tam robiť rozdiel, či je 50 či 1000 kilometrov. Tieto časy sa musia započítať a tá to, tento výraz v oceku 3 iné práce musí byť vypustené a musí sa tam uviezť pracovný čas a čas šoférovania. A potom bude všetko vyriešené. Ďakujem pekne vám obom, že ste prišli a teraz to ukončíme. Táto petícia teda zostane otvorená a aj e, ja si myslím, že je to dobrý nápad poslať to do e, výboru e, na stanovisko. Takže ďakujem vám a bezpečnú cestu domov prajem a dúfam, že táto návšteva v Bruseli bola užitočná pre vás. Teraz sa pozrieme na bod 1 petícia 907 2009. Pe, eh, predkladateľ petície tu je. Je to vlastne v mene Club de Doniana o zhoršení podmienok v Národnom parku Doniana. Pán Francesco Javier Camacho González a alebo mm, Kanadas a Jacob Štaňka Sanová. Poprosím, aby ste boli čo možno najstručnejší, lebo máme len 20 minút. Príjemný deň vám prajem. Už je tomu 5 rokov, čo sme sa obrátili na výbor pre petície. Bolo to v júni 2013. E, ďakujeme, že výbor pre petície nechal túto petíciu aktuálnu e, z očí v oči e, tomuto projektu v spoločnosti Zemný plyn. Doňana je vlastne prírodným dedictvom a práve na tomto mieste by sa malo uschovávať 800 miliónov e, kubických metrov zemného plynu a my sa musíme zamýšľať nad tým, aké sú rizika z hľadiska seizmicity, z hľadiska spodných vôd. Myslíme si, že existuje veľmi vážne riziko e, z hľadiska kvality a distribúcie vody je preto veľmi dôležité, aby sme chránili tieto mokrade, pretože sú svetovým symbolom biodiverzity. E, komisia e, sa e, venovala tejto agende, takisto viacero mediátorov, dokonca španielský ombudsman sa tomu venuje, ale zatiaľ je to veľmi vážny e, problém, pretože ešte nedošlo ku korektnému zhodnoteniu e, environmentálnych aspektov, keďže geologické podložie je natoľko nestabilné, že z hľadiska seizmického rizika e, sú tieto analýzy veľmi, veľmi e, zložité. E, musí dôjsť k analýze e, E, všetkých štyroch plánovaných projektov, sú to projekty, ktoré sa e, týkajú uskladňovania zemného plynu. Existuje teda potenciálny dopad, potenciálny vplyv na e, celé územie a dôsledky môžu byť skutočne negatívne. Existuje e, správa e, španielskej vlády, ktorú však španielská vláda odmieta e, zverejniť v zmysle, ktorej uskladňovanie zemného plynu je e, vysoko nebezpečné aj z hľadiska vzniku možných povodní a preto my žiadame, aby sa prerušilo, prerušila implementácia už začatého projektu a je to možné tak v zmysle zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj v zmysle španielskej legislatívy, myslím tým na španielskú legislatívu o ochrane biodiverzity a prírodného dedictva. E, bolo by potrebné tento projekt prerušiť až do chvíle, keď budú e, k dispozícii vedecké poznatky, ktoré by dokázali, e, či existuje vplyv na územie, teda či môže dôjsť k zničeniu e, biodiverzity v oblasti Doňana. Treba e, zohľadniť pra, platnú právnu legislatívu, treba ju brať do úvahy a preto petícia žiada od španielskej vlády okamžité e, zastavenie projektu Marismax Occidental a zároveň petícia žiada spoločné zhodnotenie všetkých štyroch projektov, ktoré boli v súčasnosti e, nezákonným spôsobom rozdelené na štyri časti a preto je potrebné z hľadiska seizmického rizika posúdiť všetky štyri projekty naraz. E, mali by sme použiť aj platnú európsku legislatívu a preto by mala vzniknúť e, skupina, parlamentná skupina zložená z poslancov Európskeho parlamentu, ktorí by vycestovali do tejto oblasti a ktorá by e, posúdila aj disponibilné vedecké poznatky. Je to jedinečné prírodné územie, ktoré je potrebné za každú cenu ochrániť a je dôležité zabrániť uskladňovaniu zemného plynu na tomto veľmi vzácnom území. Treba predísť tomu, aby budúce generácie e, boli poškodené týmito egoistickými záujmami. Máme ešte nejakých 15 e, minút, preto odozdám slovo bez ďalšieho e, komisii. Poprosím vás o stručnosť. E, rád by som povedal, že komisia z spolu s prekladateľmi petície e, zdieľa obavy a želá si, aby územie Doňana bolo chránené, pretože ide o národný park a niektoré územia v oblasti Doňany sú aj na zozname Natura 2000. E, taktiež istá časť územia je súčasťou programu Habitat. E, vieme, že hladina spodnej vody je veľmi variabilná a dôležité je stabilitu hladiny spodnej vody chrániť. Európska komisia E, skonštatovala porušenie e, európskej legislatívy zo strany španielskej vlády. E, myslím tým na aplikovanie smernice Natura 2000. Prebiehajú v súčasnosti rokovania so španielskými orgánmi. Existuje taktiež projekt ťažby zemného plynu a jeho uskladňovania. Zástupca predkladateľa petície o tom hovoril a preto e, komisia okamžite začala po predložení petície konať. E, začala e, prieskumom. Predmetom tohto prieskumu je správne uplatňovanie legislatívy Európskej únie v oblasti životného prostredia. Na základe prieskumu e, sme e, skonštatovali, e, že v súčasnosti prebieha posudzovanie štyroch projektov a pri tomto posudzovaní štyroch produktov, e, projektov nedošlo k porušeniu e, legislatívy. E, totiž neexistuje žiadna legislatívna požiadavka na posudzovanie štyroch projektov naraz, preto mm, tým, že boli posudzované osobitne, nedošlo k porušeniu európskej legislatívy Komisia si je vedomá e, kritiky, ktorá e, je skonštatovaná v petícii, že nedošlo k hĺbkovej analýze dopadov na životné prostredie. A komisia zároveň je, je presvedčená, že najsprávnejší postup by bolo E, použitie tých mechanizmov, ktoré sú uvedené v smernici. E, sú to najmä právne opravné prostriedky, a to najmä využitie príslušných súdov v Španielskom kráľovstve, Andalúská rada prednedávnom e, pristúpila k k administratívnemu konaniu, čiže začala správne konanie a e, komisia e, väčšinou nerobí paralelné analýzy, teda vidíme, že už andalúska regionálna samozpráva koná v tejto veci, tým, že začala správne konanie. Zatiaľ je to je všetko z mojej strany. Ďakujem. E, máme tu aj andalovského ombudsmana medzi nami. Odozdávam vám slovo na maximálne dve minúty. Prajem vám všetkým dobrý deň. Bol som pozvaný na pôdu tohto výboru, aby som sa zúčastnil na tejto schôdzi výboru, e, aby som sa vyjadril k téme, e, ktorá sa týka na všetkých. Je to ochrana územia Doňana. Ide nám o realizáciu plynovodu zemného plynu. Najrôznejšie ekologické hnutia, ako aj niektoré inštitúcie, ako aj vedecká obec e, sú zaskočené týmto postupom. Dovolte mi, aby som jasne vyjadril, že e, už teraz máme k dispozícii informácie, ktoré spracúvame a realizácia projektu e, plynovodu nie je v súlade s princípom uh, opatrného postupu a ochrany životného prostredia a ochrany prírodného dedictva. A k tomuto sme dospeli na základe viacerých argumentov. Európska legislatíva nebola e, použitá, taktiež e, regionálne andalúzske zákony neboli dodržané, e, nebol prizvaný orgán vedeckého dohľadu nedošlo k zhodnoteniu štyroch projektov ako celku. Projekty boli posudzované bez akéhokoľvek synergického vplyvu na územie, ktoré je súčasťou smernice Habitat. Okrem iného máme k dispozícii správu CSIC. Sú to správy, ktoré analizujú štyri parciálne projekty, avšak e, nie sú v tejto správe obsiahnuté závery analýzy vplyvu injektáže zemného plynu do podložia. Na základe všetkých e, správ, e, ktoré e, podporili tento e, projekt. E, vznikla analýza nazvaná Castor. Išlo o seizmickú analýzu vykonanú Banským úradom Španielského kráľovstva. Máme k dispozícii túto správu, v zmysle ktorej je to projekt nevhodný z hľadiska nárokov na ochranu životného prostredia. Pani predsednička sa snaží prerušiť e, e, rečníka, hovoríte už viacej ako dve minúty, pane. Žiaľ, e, tlmočníci sú k dispozícii len do pol jednej. Máme ďalších, ktorí sa hlásia o slovo. Ďakujem, že ste prišli na pôdu nášho výboru a že ste odprezentovali vaše stanovisko. Dnes ráno padlo rozhodnutie koordinátorov, ktoré je vo váš prospech. Máme tu pani Mirandu, kolegu Marčeleziho, je tu pani Garcia, tá tiež e, sa hlási o slovo pán Benito López. E, za, začíname pán Soledadom. Na jednu minút pani Soledad. som prekvapená odpovedou komisie, pretože e, komisia neskonštatovala porušenie zákona, avšak porušenie zákona bola jednoznačne skonštatovaná. Ja teraz nechcem robiť arbitra, ale vy ste odkázali andalúzskú samozprávu, aby sa obrátila na súdy, ale možno, že komisia by mala španielskej vláde zaslať oficiálny list, v zmysle ktorého by e, bolo oznámené španielskej vláde, že skutočne došlo k porušeniu zákonov, teda boli isté podmienky, e, podľa ktorých sa mal plynovod postaviť, zrealizovať a tieto podmienky neboli dodržané a preto by komisia mala reagovať andalúzska samozpráva je tá jediná, ktorá by eh, mohla dosiahnuť eh, pozastavenie realizácie projektu. Ďakujem, soldát pani Miranda. Ďakujem, pani predsednička. Je to skutočne vhodná petícia v tejto situácii, pretože tento stav trvá už 5 eh, rokov a neustále tu počujeme, že neexistuje žiaden, žiadne riziko. A napriek tomu tu máme správu Castor, ktorá hovorí opak. E, komisia odporúča andalúskej samozpráve obrátiť sa na súdy, ale vidíme, že tu máme zásah ombudsmana, takže mne sa zdá, že komisia si, si z nás robí srandu, e, pretože súdne konanie e, nezbavuje komisiu a nás povinnosti konať E, máme naplánovanú cestu na územie Doňana. E, som súčasťou skupiny, ktorá vycestuje do Doňany. E, pán Mačelezi. Ďakujeme, pani predsednička. Som skutočne zaskočený reakciou komisie, ktorá odporúča obrátiť sa na súdy, napriek tomu, že komisia E, vie, že došlo k porušeniu zákona, e, ale veď e, existujú pravidlá v tomto výbore a v zmysle našich pravidel treba vyhnúť odporúčaniu konať pred súdmi, pretože naša povinnosť je konať a skutočne je veľmi dôležité, aby sme konali, aby sme zachovali dobré meno našej inštitúcie. Je dôležité, aby skutočne sa nezopakovala e, situácia kastor, pretože je to naša povinnosť e, pre dobro celej Európy. Ja sa eh, skutočne zastávam všetkých predkladateľov petície. Chcem, aby dostali všetci možnosť vyjadriť sa a, áno, môžu sa vyjadriť, avšak e, s tým rizikom, že stratíme o chvíľu tlmočníkov. Pani Aguilera Garcia na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Som rovnako pre, e, prekvapená ako moji predrečníci z toho, čo som počula e, z úst komisie. Je to veľmi zlé znamenie súhlasím s e, mojim kolegom, e, s mojou kolegyňou, že andalúzska samozpráva sa obrátila na komisiu, teda andalúzsky región e, sa problému venoval. Je to problém, ktorý spôsobila španielská centrálna vláda. Máme k dispozícii e, pozývací list na študijnú cestu, e, aby sme priamo na tvári miesta videli, e, ako sa realizuje tento veľmi škodlivý projekt, pretože mne sa, mne sa, mne sa zdá, že najdôležitejšie je, aby tento projekt Unblock bol odmietnutý, pretože je škodlivý. Pán Iturgajs. Predkladateľom petície treba dať jasnú odpoveď. Španielská vláda e, e, dba, mm, alebo mala by dbať o verejné blaho občanov Španielského kráľovstva. Som trošku prekvapený z toho, čo komisia povedala od roku 2008 E, tu vidíme samé podporné stanoviska tomuto projektu a ja skutočne e, som prekvapený e, tým krokom späť. Proste komisia zaradila spiatočku a robí tak aj andalúska samozpráva. Ja tu mám pred sebou list CSIC a teraz z neho čítam. Poradca pre, obl- pre otázky životného prostredia hovorí to, hovorí ono. Nebudem ďalej e, citovať. E, pani predsednička e, prerušuje rečníka. Ďakujeme, je jasné, čo ste chceli povedať. Už teraz e, sme presiahli čas, e, e, počas ktorého tu budú s nami aj tlmočníci. Už teraz je po pol jednej. E, Pani, e, poprosila by som, aby ste e, nechali trošku rečníckého času aj vašim kolegom. Ktorí, si, ktorí tiež chcú niečo povedať. Je to veľmi dôležité. ďalší rečník, e, je potrebné, aby si na, toto, na tento príjemný priestor pozreli ľudia priamo v reáli, pretože patrí, to patrí do dedičstva UNESCO. Je to je to životný priestor pre zvieratá a vtákov z celej Európe. Je to veľmi dôležitý priestor pre celú Európu, keď sa tak zoberieme a preto eh, je tu konkrétne riziko, že eh, to, to, ten, že pokiaľ tomu nezabránime dnes, tak sa to nebude dať zvrátiť. Eh, ide tu o princíp. Hovorilo sa, že sa urobia určité E, určité opatrenia. Španielská vláda nesplnila svoj sľub, nedodrží ho a preto je dôležité, aby Európska únia e, požiadala španielskú vládu, aby si to premysleli celý ten program a celý ten plán, ktorý e, práve kvôli tým rizikám, ktoré tu existujú. Ďakujem veľmi pekne pani López Varacho ešte raz. No, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľmi stručná. Dovolte mi, aby som uviedla dva body. Je to za prvé um, niečo, čo súhlasím, ja podporujem e, iniciátorov petície. Je to absolútne jasné, čo mu sa musí urobiť. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi krátka reakcia na uh, jednu z tých um, reakcií, ktoré tu boli uvedené. Hovorilo sa tu, že že nejaký podnik bol požiadaný, aby, aby Eh, aby vlastne bránil svoj, eh, svoj eh, vlastný projekt proti medzinárodným a národným záujmom. Ja poprosím, aby sme tu nehovorili, že tu nie sú partikulárne záujmy, tieto tam existujú a to je súkromný podnik, ktorý zo špekulatívnych dôvodov chce toto, e, túto oblasť e, nejakým spôsobom zastávať. Takže ide o to, aby sme si tu premysleli naše stanovisko. Je dôležité, aby sa vláda vyzvala a komisia by okamžite mala zastaviť tento, stopnúť tento projekt, aby e, sa E, tu e, skutočne požiadala e, španielská vláda, aby reagovala veľmi rýchlo. Ďakujem, hovorí pani presnička. Do, presnička dovolte mi ešte pánovi Kasanovi udeliť slovo na minútu, pretože naše tlmočníci sú napomocní a poskytnú nám trošku viac času, ako sme pôvodne mali. Dobre, ja zastupujem pána Gonzala Pereza za minútu, dovolte mi niečo prečítať. My sme boli v roku 2002 ako organizácia zastúpení v, po výbore a e, tie opatrenia, ktoré sa robia v Národnom parku. My sme vtedy e, poukazovali na konkrétne škody a poukazovali na špekulatívne záujmy a my e, sme videli, že táto firma, ktorá tam chce nejakým spôsobom e, zastavovať toto, toto e, prostredie, nereagovala na naše rizika. Je potrebné, aby sa všetky opatrenia stopli, pretože tá daňa na a v dane nesmú byť vybudované žiadne vedenia, plynové vedenia a plynovody teda je miseria. Táto organizácia vždy hovorila, že priemyselné aktivity v okolí v eh, Daňany, či priamo v daňaní sú veľmi škodlivé a vždy sme hovorili o, upozorňovaní na tie my sme v komisii uh, už dávno poslali rozsiahlu dokumentáciu, doteraz sme dost, nedostali na to žiadnu reakciu, takže uh, je dôležité povedať si, že španielská vláda je komplicom pri degradácii daňany a preto je dôležité, aby sa komisia zamýšľala, pretože španielská vláda sa, <clears throat> sa, uh, sa uh, akceptovala teda e, tieto lobistické snahy. E, pani prezidentka hovorí, ďakujem vám veľmi pekne. E, Môžeme vám už dnes povedať, že urobíme, že zrealizujeme teda prieskumnú, prieskumnú delegáciu, ktorá pôjde priamo na tvár miesta v druhom pol roku tohto roku. Je dôležité, aby sme to poslali priamo na mieste a myslím si, že Oslovíme aj vás ako iniciatorov petície, aby ste tam boli prítomní, to bude u vás doma. Um, nechceme, aby ste znova vycestovali, ale pôjdeme my a stretneme sa tam. E, priamo je dôležité, že táto petícia, e, v tejto petícii sa bude pokračovať. My od komisie od, e, očakávame písomnú, písomnú, písomné stanovisko na, ako reakciu na to, čo tu bolo prednesené. Myslím si, že toto potom môžeme poslať na Junta de Andalusia a požiadame ich takisto aj e, o ich reakciu, o to, aby nám povedali, aké opatrenia boli e, urobené na to, aby sa, aby nedošlo k degradácii celého tohto prírodného priestoru. Uh, pretože tieto mokrade v nie sú veľmi dôležité. Takže takisto napíšeme ministerstvu pre ochranu životného prostredia v, Špaň- v Madride a požiadame ich, aby si tieto dopady presne pozreli a preskúmali. Toto je, myslím, to najlepšie, čo môžeme urobiť a my samozrejme si to, e, toto budeme preskúmovať veľmi, veľmi presne a zostaneme aj naďalej e, opatrní. E, takže chcem vám ešte raz teda povedať, že najvyššie stretnutie bude u vás doma. Dobre, takže všetkým želám príjemný obed, dobrú chuť a uvidíme sa 14.30.